Takže budeme pokračovať v našom zasadnutí. Ehm, včerajšie zápisnice máte k dispozícii. A ak nie sú žiadne námietky, tak ich e, príjmame. A teraz e, poďme na ďalšie.